Zápisnicu zo včerajšej schôdze ste už dostali. Ak nebudete mať žiadne námietky, budeme e, túto zápisnicu považovať za schválenú. A teraz e, program, vyhlásenie komisie, plán e, udržateľných investícií, spravodlivé transformácie a plán pre spravodlivú sociálnu Európu. Dovolím si vám pripomenúť, že ak by ste eh, sa chceli prihlásiť o slovo a využili postup eh, modrej karty, ehm, môžete mm, si prečítať všetky pokyny ohľadom tohto postupu a vrátanie hlasovania pri vstupe do miestnosti. A teraz pán podpredseda komisie Franz Timmermans, máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Ctení poslanci, iba minulý týždeň 10 e, dní potom, ako sa ujala e, úradu, komisie predložila vám zelenú dohodu. Sme reagovali na požiadavky miliónov e, občanov, aby sme konali, aby sme urobili z Európy do roku 2050 vedúcu silu v oblasti boje s klimatickými zmenami. Teraz prichádzame znovu s finančným balíkom, ktorý by mal podporiť tento cieľ. Európska zelená dohoda a investičný plán E, ktorí by mali využiť všetky príležitosti tejto transformácii a vytvoriť e, mechanizmus, ktorý prislúbi solidaritu a spravodlivosť tým, ktorí sú vystavení najväčším výzvam, aby to dokázali spolu s nami. Valdis vám povie podrobnejšie o investičnom pláne spojenom s e, ekologickým plánom. Spomeniem mechanizmus pre spravodlivú transformáciu. Chceme vyslať signál banekom Astúrii, Silesku, E, ľuďom, ktorí e, pracujú e, v Írsku, ľuďom, ktorí pracujú všade. Vieme, že čelíte problémom pri dosahovaní klimatickej neutrality. Vieme, že perspektíva inej budúcnosti, či tej čistej budúcnosti je lákavá vo všeobecnosti, avšak e, cesta k tomu je veľmi náročná. Mechanizmus pre spravodlivú transformáciu, ktorý obsahuje asi e, minimálne 100 miliard e, eur, je prísľubom toho, že Európska únia vás podporuje v tomto. Podporujeme navrhujeme tri piliere, 7,5 miliardy nových prostriedkov nad rámec toho, čo navrhla komisia pre budúci e, európsky rozpočet. E, iba v Fonde pre spravodlivú transformáciu to vytvorí 300-400 e, miliónov dotačných investícií. Tieto prostriedky sa využijú na to, aby ľudia sa rekvalifikovali, aby podniky vytvárali nové pracovné príležitosti, aby investovali do čistej energetiky, aby prepracovali priemyselné zariadenia na to, aby mohli fungovať po novom. Po druhé, umožňujeme prístup e, k investičnému plánu pre spravodlivú transformáciu. To umožní mobilizovať súkromné prostriedky vo výške 45 miliard eur s tým, aby sme e, nahradili znečistujúce podniky novými, e, ktoré sú dlhodobo udržateľnými. Chceme prispieť k klimatickej neutralite, budeme pomáhať investovať do nových technológií a umožníme zachovať pracovné miesta. Po tretie, Máme na mysli osobitné úvery z Európskej investičnej banky, ktoré budú podporené e, európskym rozpočtom, budú poskytované miestnym a regionálnym samozprávam na e, financovanie e, ekologických problémov. To umožní inštalovať nové systémy na ohrievanie domov chudobných rodín v zime Vieme, že potrebujeme nové myšlienky a dodatočnú pomoc. Budeme poskytovať podporu a prinesieme regionálne skúsenosti e, v rámci platformy pre spravodlivú spravo- transformáciu. Títo návrhy sú naliehavé. Parlament e, E, e, to pozná. E, vy ste prišli s myšlienkou pre fond pre spravodlivú transformáciu. Predpokladáme, že aj rada s tým bude súhlasiť v rámci rokovania na plán na ďalších 7 rokov. Chceme poskytnúť prostriedky regiónom, ktoré potrebujú ich najviac a komisia bude pripravovať e, plány zmien. Pôjde o kolektívnu snahu e, miestnych a regionálnych samozpráv, priemyslu a občianskej spoločnosti. Musíme získať všetkých pre túto vec. Tieto e, zmeny sa budú realizovať na úrovni terénu. Ctení poslanci, vieme, že 100 miliard eur je iba začiatok. Spravodlivosť ide nad rámec iba samotného mechanizmu. Klimatické zmeny e, za, e, ovplyvňa základy e, spoločnosti, ovplyvňa prístupnosť pitnej vody a všetci, najmä najzrniteľnejší ľudia, musia mať osoch týchto zmien. Spravodlivosť bude e, e, inšpiráciou pre všetky naše návrhy v rámci ekologickej dohody. Chceme, aby to bolo čisté, finančne dostupné, aby aj ľudia s minimálnou mzdou si to mohli dovoliť Nechceme byť zodpovedné za 400 tisíc predčasných umrtí kvôli znečisteniu životného prostredia. Máme kvalifikáciu, mozgy, technológie, aby sme zrealizovali zelenú dohodu. Teraz e, znovu prislúbujeme, že to urobíme úprimne a nikoho nenecháme e, mimo našej e, snahy. Ďakujem veľmi pekne. A teraz v mene komisie vystupí pán Dombrovský z steny poslanci. Európska zelená dohoda e, e, hovorí o našej ambícii, aby Európa sa stala e, prvým klimaticky neutrálnym kontinentom do roku 2050. Nemáme inú voľbu, musíme v tom uspieť, sme zodpovední pred našimi občanmi a budúcimi generáciami plán e, udržateľných investícií pre Európu, pre zelenú dohodu, ktorú dnes schválila komisie, realizujú tento sľub a poskytujú potrebné e, finančné prostriedky. Silou nového plánu je to, že sklbuje nové politické iniciatívy, existujúce nástroje. Jasne e, hovoríme e, verejným orgánom priemyslu, že musíme pri investíciách zohľadňovať e, ekologické hľadisko. Dovolte, aby som spomenul tri piliere plánu. Predovšetkým ide o financovanie. Plánujeme mobilizovať minimálne 1 miliard udržateľných investícií počas nasledujúcich 10 rokov európsky eh, rozpočet eh, poskytne zhruba polovicu eh, týchto prostriedkov a bude využívať pakový mechanizmus a plánujeme mobilizovať 275 miliard verejných a súkromných prostriedkov na ekologické investície. A to znamená, že pôjdeme príkladom. E, spolufinancovanie členských štátov e, predstaví 140 e, miliard eur, ako to povedal Franc. Mechanizmus pre spravodlivú transformáciu plánujú zabezpečiť 100 miliard počas nasledujúceho viacročného finančného rámca chceme tiež získať dostatočné prostriedky v rámci obchodovanie s emíciami a mm, financovanie Európskej investičnej banky e, mm, prispieje 20-30 Po druhé, e, pripravujeme podmienky, aby verejné